informácia. Chcel by som informovať eh, parlament, že podľa pravidla 231 eh, odsek 4 nebola nejaká žiadosť, eh, aby sa hlasovalo o korigende, ktoré bolo oznámené včera o 5. popoludní.